sankcií, ktoré by mali byť aplikované členskými štátmi a ktoré by mali zabraniť zneužívaniu systému vopred. Ďakujeme pekne. Pani Hasi, hovorí pán predseda. Tým je naše zasadnutie ukončené a zajtra budeme hlasovať o tejto rozprave, vážení kolegovia, poslankyne, poslanci. Zasadanie je odročené pokračuje zajtra 7. júna.